zlomené tri rokovacieho poriadku a on je presunutý do výboru pre ekonomické a menové záležitosti. Výbor Envy opravuje Text, ktorý bol schválený parlamentom na základe článku 231.4 rokovacieho poriadku, táto e, oprava bude považovaná za schválenú, ak do 24 hodín od tohto oznámenia politická skupina alebo aspoň 40 europoslancom nepožiada o hlasovanie o tomto texte. Korigendum je k dispozícii na webových stránkach plenárneho zasadnutia.